Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, teraz môžeme pristúpiť k vysvetleniu hlasovania. Začneme správou Time. Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ako prvý rečník je pani Iva Zaniky. Iva Zanicci. A causa dei continui aumenti delle cause pendenti, la Corte Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že je čoraz viac prípadov, ktorými sa musí zaoberať súdny dvor. To znamená, že to priviedlo súdny dvor tomu, že požiadalo zvýšenie, zvýšenie počtu sudcov. Jednoducho ináč nie je možné stanovené lehote zvládnuť e, svoju prácu. Preto ja som bola za text, ktorý predložila kolegyňa. Ide o to, že počet sudcov sa má zvýšiť z 27 na 39. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz ako ďalší rečník vystúpi Charles Stanok. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu nejaký hluk v sále. Ak by som mal zopakovať isté kliše. Ak sa spravodlivosť omešká, je to vlastne neexistujúca e, spravodlivosť. Takže dôležité je tu napraviť e, tieto problémy, ktoré tu vznikajú Ide o to, že je tu čoraz väčší počet prípadov a e, počet otvorených prípadov rastie každý rok a jednoducho je dôležité e, vyriešiť čo najväčší počet prípadov. Máme Lisabonskú zmluvu a teraz je dôležité, aby sa e, prerozdelila tá záťaž, ktorá súvisí s tým, že je to Lisabonská zmluva. To znamená, že je to dôležité vytvoriť novú organizáciu vlastne v rámci znovu zorganizovať súdny dvor. Sú tu veľké požiadavky, sú tu jednotlivé komory, ktoré sú konfrontované s veľkou pracovnou záťažou. Ja som za to, aby sa zmodernizovalo rozhodovanie v rámci Európskej únie. To preto, aby moji voliči mali lepšiu hodnotu za svoje peniaze. Is... Ďakujem pekne. A teraz pán Hanan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Bolo to v minulosti. Boli rozličné právne postupy a boli rozličné možnosti interpretovať zákony. To znamená, že súdna aktivita je veľmi dôležitá. To znamená, že musíme si uvedomiť, že situácia sa veľmi zhoršila v Európskej únie a súvisí to s dvomi fenoménmi. Poprvé je tu skutočnosť, že nie sú tu žiadne požiadavky, aby súd, súdcovia v rámci súdneho dvora strávili nejaký čas vo svojich krajinách pôvodu. Mnohí z nich, keď si pozrieme tých súdcov, sú úradníci alebo politici, ktorí majú skutočne za sebou federalistickú agendu. A táto federalistická agenda je vlastne už v popise ich práce. Vlastne to je ich úloha. A toto je vlastne problém pri akýkoľvek rokovaniach, Ide tu o to, že sa tu takýmto spôsobom interpretujú všetky, všetky pravidlá, lebo sú to sudcovia, ktorí majú určitú misiu. E, súdny dvor by sa mal skutočne zaoberať tým, čo zákon znamená a nie vykladať svojím spôsobom. Dostávame sa teraz k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to správa pani Tajn, zastupujúci sudcovia súdu pre verejnú službu Európskej únie a prvým rečníkom je opätovne pana, pani Zaniky. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. E, súd pre občanskú službu Európskej únie pozostáva zo siedmých sudcov, ale e, jeho fungovanie e, trpí, keď jeden z sudcov ochorie pretože ten súd alebo nemôže vykonovať svoju mm, povinnosti počas dlhšieho obdobia. Aby sa vyriešil tento problém, Európsky súdny dvor navrhuje e, umožniť e, e, menovania zastupujúcich dočasných sudcov v prípade, že to je potrebné. Keďže to považujem za rozumné riešenie, e, toto je rozumné riešenie právne, e, právneho problému, je to správne, za to som hlasovala. Pán Tanok, ako, pán predseda, ako som povedal v súvislosti s Európskym súdnym e, dvorom, aj vítam tento rozumný návrh lepšie rozumne reformovať tento systém, aby mohli riešiť napad prípadov. Je šokujúce, že neexistujú žiadne postupy na náhradu e, sudcu, ak ochorie. Kto vie, prečo sa to nedostalo do pôvodných pravidel? Ja som e, bol za e, osobitné riešenie e, v prípade úpravy tohto súdu a chcel by som zopakovať stanovisko našej politickej skupiny. Potrebujeme mať viac špecializovaných súdov, aby sme mohli odborne riešiť e, e, také prípady ako porušenie duševného e, práva. Ale musíme si dávať pozor na justičný aktivizm, keď e, sudcovia sa snažia nahradiť volených politikov. Ďakujem pekne. Ďalší bod programu. Správa Gorana e, Ferma. Finančná pomoc v oblasti cez európskych, európskych E, sieti. Pán Zemko, neprítomný. Takže slovo dostáva pani Zaniči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vnútorný trh nevyužije e, svoj potenciál, e, ak nebudeme mať modernú účinnú infraštruktúru. Vďaka nedávnej dohode ohľadom finančných príspevkov bude možné podporiť rozvoj infraštruktúry v oblasti telekomunikácií a energetiky. Hlasovala som za tento návrh, pretože mám pocit, že budovanie novej infraštruktúry bude osožné pre opätovné naštartovanie nášho hospodárstva. A teraz pani Pietikainen. Vážne pán predsedajúci, je veľmi dôležité, aby parlament e, podporil, a to rozhodne cez e, európske siete v oblasti telekomunikácie a energetiky a zabezpečil dostatok financí na realizáciu programu EU 2020 a nastartovanie hospodárskeho rastu. Bohužiaľ, e, e, financovanie e, predstavuje iba jednu desetinu potrieb. Myslím si, že treba viac venovať finančných prostriedkov na elektrické siete, aby sme zvýšili energetickú účinnosť posilnení e, bezpečnosť dodávok a využívali lepšie alternatívne zdroje. Ide o kľúčové investície, ktoré sú potrebné pre celú Európu a ktorým treba väčšiu pozornosť. A treba nacieliť aj všetky naše zdroje. Pán Tenok, vážny pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie. Samozrejme, je veľmi pochybné, či naozaj potrebujeme mať rast na celej európskej úrovni počas desiatich rokov potom, ako Lisabonský program e, zlyhal. Som skeptický, e, že tento e, projekt dlhopisov dá dobré výsledky. Preto treba zabezpečiť dobré hodnotenie pilotnej fázy, ako sme o tom hovorili Okrem toho, e, niektoré e, krajiny nepotrebujú gigantické e, investičné projekty. Problém predovšetkým spočíva na strane dodávok a v Európe aj v EU regionálne úrady odmietajú odborať byrokraciu a to by mohlo zabezpečiť prosperitu, ktorá nám uniká. Napriek tomu som za to, aby sa infraštruktúra rozvíjala a rozumné premyslené iniciatívy môžu byť úspešné a treba e, ich e, vyskúšať, aby sme mohli na základe výsledkov sa rozhodnúť, či treba v tom neskôr pokračovať. Ďakujem veľmi pekne a e, pán Peter Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu a chcel by som povedať niekoľko poznámok. Takéto projekty predstavujú možnosť zabezpečiť financovania aj e, za účasti súkromného kapitála, e, vytvoriť širšiu základňu a okrem toho e, nejde o nekonečné zvyšné finančné kapitálu. To znamená, že takéto projekty by mali byť rozumné a musí mať nejaký hospodársky dopad. E, nie, musí ísť i budovanie ciest a hotelových komplexov a napokon e, veľmi dôležitá je skúsobná pilotná fáza, e, aby sme zistili, čo sa dá zrealizovať a okrem toho mnohé predstavy sú nerealistické v súvislosti s týmito projektovými dlhopismi a mohli by sme sa k tomu neskôr vrátiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Shin Kelly, Sean Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som e, s radosťou podporil túto správu. Je jasné, že e, väčšina parlamentu e, hlasovala za, iba 32 boli proti a 9 sa zdržali. Čiže výsledok je jednoznačný. Treba zabezpečiť úzkú spoluprácu a prepojenie medzi všetkými čestami Európskej únie. Ani treba zabudnúť na ostrovy, predovšetkým aj e, na moju krajinu. E, našťastie máme prepojenie s najbližšími susedmi, so Spojeným kráľovstvom a dúfam, že neskôr budeme mať prepojenie s ostatnými regiónmi. Aj v oblasti dopravy Spojené kráľovstvo e, má prepojenie s Európou prostredníctvom Eurostar. Kto vie, či by sme nemohli prepojiť Írsko s Britániou, pretože vzťahy medzi Írskou republikou a Spojeným kráľovstvom nikdy neboli lepšie najmä vďaka tomu, že kráľovna navštívila e, Írsko minulý rok a minulý e, týždeň tiež sa zúčastnila veľmi dôležitých historických e, podujatí. A myslím si, že bolo by dobre prepojiť nás aj fyzicky. Ďakujem veľmi pekne a pán Takula tiež požiadala slovo. Vážne pán predsedajúci, veľmi stručne podporil som tento návrh, považujem ho za veľmi dobrý je dôležité, aby e, e, e, my vytvárali, aby sme vytvárali cez európske sieti, transeurópske sieti, používali nové nástroje, uvidíme, ako sa osvedčia projektové dlhopisy. Potrebujeme projekty, ktoré vytvárajú možnosti pre hospodársky rast, e, o ktorý nám všetkým teraz ide. Potrebujú mať dlhodobo udržateľný hospodársky rast, pretože existujúca zadlženosť sa dá vyriešiť iba prostredníctvom hospodárskeho rastu. A je tu jeden do, dobrý projekt pre Európsku úniu. E, e, ide o vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný rast. Je to v súlade s programom EU 2020. Ďakujem pekne. Pán Hanan. Ďakujem, pán predseda. Ešte raz sa snažíme e, výdavkami sa dostať z problémov. Zbytočná spotreba bez e e, e, e, zmysluplnej produkcii dostala nás do problémov a dotácie sú problémom, nie riešením. Viem, že takéto slova nie sú populárne ak e, zautočíte na britských konzervatívcov, e, e, je to veľké nepochopenie, to včera povedal pán Svoboda, pán Barozo predtým. Myslím si, že lepšie pochopíme nálady, keď budeme hovoriť o psychológii. Mohol by som požiadať kolegu Charlesa Tanaka, ktorý je psi, psychiatr, aby to vysvetlil slovom, pojmom projekcie. Nie, to e, sa nemôže tešiť e, e, ekonomickej krízy, do ktorej sme sa ponorili. A ako tom poviem, nebudete populárne. Ide o to, aby ľudia majú analytické výsledky, tomu načovali. aby sme nemuseli to na budúce opakovať. Sme dostali sa tam, kde sme, pretože sme príliš viac miniali a príliš veľa požičovali. Nemôžeme sa dostať rovnako cestou z toho. Ďakujem pekne. A teraz sme uzavreli tento bod a pokračujeme ďalším. Uznesenie o politike EÚ v oblasti západného brehu Jordánu a východného Jeruzalema. Máme tu 6 rečníkov, ktorí požiadali o vysvetlenie hlasovania. A začíname pani Piety Kajnen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Situácia na Blízkom východe je naozaj veľmi citlivá a preto je dôležité, aby sme mali možnosť eh, vyjadriť vyvážený, vyvážený pohľad na túto situáciu, aby sme takto pôsobili pozitívne na vývoj v regióne. Ja som hlasovala za spoločný návrh uznesenia, pretože som presvedčená o tom, že je potrebné ukončiť to ľudské utrpenie, ku ktorému tam dochádza. Sú tam skutočné tragédie, ktoré je potrebné zastaviť. Takže Európsky parlament, Európska únia eh, musia zaujať veľmi jasné stanovisko. Je tam mnoho násilia, ktoré je potrebné skoncovať, porušovanie ľudských práv je potrebné zastaviť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Angelili. Je tu pani Angelili? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o zmeny v arabskom svete, vidíme, že je naozaj potrebné, aby sme tlačili aj na mierový um, postup eh, na Blízkom východe. Musíme zbližovať palestínčanov a izraelčanov. Toto je veľmi dôležité, aby sme dosiahli blahobyt, mier a stabilitu v regióne. Rakety v pásme Gazy, osídľovanie palestínskych území, ničenie domov vo východnom Jeruzaleme, eh, trpí hlavne palestínske obyvateľstvo, ženy a deti extrémizmus eh, v západ, na západnom brehu Jordánu. To všetko sú faktory, ktoré si eh, vyžadujú riešenia, ktoré zároveň podkopávajú riešenie eh, vo vzniku dvoch štátov. Musíme sa snažiť vytvoriť vzájomnú dôveru, aby mohli prebiehať mierové rokovania. Nemôžeme robiť žiadne aktivity, ktoré by spochybnili dôveryhodnosť celého mierového procesu. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Brutálna štátna politika Izraelu a porušovanie ľudských práv na západnom brehu a na mm, východnom Jeruzaleme. Toto je naozaj e, vedomá politika, ktorá chce zabrať nejakékoľvek samozpráve palestínčanov, nacionalizmus, e, sociálny tlak eh, v Izraeli, eh, snaha ehm, naďalej pokračovať v existujúcej situácii. 2300 eh, Jahan beduidov, toto je najchudobnejšia komunita, ktorá žije na západnom brehu Jordánu a izraelský štát sa ich snaží vytlačiť z ich domovov boli tu e, vydané e, rozhodnutia, ktoré e, spôsobia mm, uzatvorenie škôl. Títo ľudia musia žiť často v hrozných podmienkach, nedaleko skládok a tak ďalej. Takáto škandalozná politika je potrebné s ňou skoncovať je dôležité, aby sa postavili palestínčania a všetci utlačaní proti takejto politike. Ďakujem pekne. A teraz pán Tenok pán predseda, pokiaľ ide o mierové rokovania a vychádzajúca z arabskej mierovej iniciatívy je naozaj na čase, aby Európsky parlament, ktorý je známy antiizraelským vektívou, aby tento sa vyjadril v zmysle zjemnenia napätí. Riešením musí byť existencia dvoch štátov, kde budú žiť v mier a bezpečnosti Izraelci a kde palestinčania budú mať možnosť sa sa rozvíjať. Európsky parlament by mal prijať vyváženejšie stanovisko a nemal by predbiehať akékoľvek rokovania medzi stranami sporu. Dúfam, že takémuto riešeniu dôjde čo možno najskôr, alebo že tie rokovania začnú čo možno najskôr. Pos snaha e, spochybňovať e, legitimnú existenciu Izraelu. Toto je jediná demokracia e, v regióne. Uvedomme si to. My všetci chceme riešenie dvoch štátov, ale ide o komplikovanú situáciu a budú potrebné ústupky na oboch stranách, tak aby vzniklo také riešenie, ktoré bude trvalé a mierové. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Takula. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasoval proti tomuto uzneseniu, pretože mám taký pocit, že je veľmi mm, jednostranne zamerané. Pochybňuje sa tam legitimita štátu Izrael. Musíme myslieť na ľudské práva, na slobodu prejavu. Chceme, aby na Blízkom východe vznikol udržateľný mier. EPP tvrdí, že by mal Hamas uznať Izrael, že by sa mal vzdať násilie, že je potrebné prestať s útokmi, ktorých počet v poslednom čase narastá. A práve preto dúfam, že Európsky parlament a Európska únia jasne povedia, aké hodnoty podporujeme. Podporujeme demokraciu v Izraeli a Jeruzalem je nerozdeliteľným hlavným mestom um, Izraela. Je to tak historicky a malo by to tak aj zostať. Ak vznikne ten druhý štát, tak len za predpokladu, že sa uznajú historické skutočnosti. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom je pán Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. No samozrejme, že sme chceli, aby mierový proces prebiehal pozitívne. Chceme to takto podporovať. Všetci vieme, že to nie je jednoduchá situácia, nemá jednoduché riešenie. Ja osobne Ehm, sa vyznám v situácii eh, a každý, sa vyzná, vie, že nie je veľmi jednoduché rozhodo- rozhodovať, kto je dobrý, kto je zlý. Eh, väčšinou tá pravda leží niekde v strede a toto je môj problém, keď sa pozriem na ten návrh uznesenia. Mne sa zdá, že je príliš jednostranný. Z môjho hľadiska tam chýbajú aj oprávnené požiadavky, záujmy izraelskej strany, ale znova opakujeme, veľmi ťažké rozdeliť ich na dobrých a zlých. Ja by som bol rád, keby sme mali také uznesenie, ktoré bude vyváženejšie. A za takýto návrh uznesenia by som bol aj hlasoval. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže to bol posledný rečník tejto časti plenárneho sednutia. Budeme pokračovať o 15.00. I will come to take part.